Thank you, colleagues. Kolegyne, kolegovia. Mr. Helmer. Mr. Helmer has a point of order. Máme tu v rokovacom poriadku, pán Helmer. Mr. President, Mr. President. Pán predseda, prvé vyjadrenie v tejto inštitúcii od strany voleného člena bol doktor Pízli v roku 1979, ktorý upriamil pozornosť na to, že britská vlajka bola zavesená opačne. Prvé vystúpenie moje osobné v tomto parlamente bolo pred 20 rokmi, roku 1999, kde som upriamil pozornosť na to, že britská vlajka bola zase naopak. A dnes ráno, keď som prišiel asi o 7 ráno do parlamentu, tak čo si myslíte, ako vyzerala tá britská vlajka? Opätovne bola zavesená naopak. Teraz som si všimol, že je to už napravené, ale mohli by ste ma prosím vás ubezpečiť, že toto sa už nebude opakovať. Po 33 rokoch by sme sa už predsa mali naučiť, akým spôsobom je nutné zavesiť správne britskú vlajku. It's, um, a failing on the part of the French, I'm afraid. Um, Mr. Tudor has asked No asi došlo k nejakom pochybeniu zo strany hostiteľskej krajiny. Mr. Tudor, Mr. Tudor, you have the floor. Mr. President. Pán Tudor, pán predseda, môžem sa vyjadriť? Teraz tu máme dvoch rečníkov naraz. Sorry, we're having a point of order Mr. from Mr. President. Tudor. Pán predseda, teda ak dovolíte. Iste viete, že táto zima je veľmi drsná, mnohí ľudia zomierajú každý rok v našej krajine. Doteraz bolo 75 obetí. Je to skutočná tragédia, preto by som vás chcel požiadať, pán predseda, aby sme si pripomenuli tichom eh, týchto ľudí, týchto bratov a sestry, ktorí zomreli v Rumunsku ako aj v iných krajinách Európy. Ďakujem pekne. Thank you. I'll just take one more point of order, Mr. Batten. Ďakujem pekne ešte pán Batten. Ďakujem pekne pán predseda. Ja by som chcel nadviazať na to, čo povedal pán Helmer. Pán Helmer si je veľmi istý toho, že to, keď je zavesená nejaká vlajka, naopak znamená to, že je tu veľké napätie. Pevne verím, že to nenaznačuje, akým smerom sa uberá celé toto spoločenstvo. On the point raised by Mr. Trudeau, uh, this was tomu, čo povedal pán Tudor, toto bolo očividne na programe v pondelku, ale dobre, ďakujem pekne za tento návrh a teraz sa dostávame k hlasovaniu. A podľa informácie je tu písomné vyhlásenie, ktoré podpísala pani Oedenberg, pán Majer, pán Tremapulos, pani Wikström, pán zasada. Tu ide o, o Famagusta navrátenie časti ostrova obyvateľom. I give the floor to Mr. Zazada for one minute. A teraz má slovo pán zasada